týmto menovaniam, tak potom budú považované za platné. Na ostatnej schôdzi 15. apríla eh, som hovoril o tom, čo predložil eh, výbor eh, ústavných záležitostí v súvislosti s článkom 16. Nakoľko neboli znesené žiadne námietky v tej patričnej lehote, tak v zmysle článku 226 rokovacieho poriadku považujeme tento podnet za platný zodpovedné výbory rozšírili, alebo teda dali isté opravné pripomienky k štyrom veciam. Tie sú tiež e, považované za platné v prípade, že v lehote 24 hodín e, nepožiada, e, nepožiadajú štyri skupiny, respektíve 40 poslancov o preskúmanie takýchto podnetov. Všetky tieto veci sú obsiahnuté v zápisnici. V stredu e, v zmysle článku 78 e, budem podpisovať 12 právnych aktov, ktoré sú prijímané v rámci riadneho konania. Tieto všetky veci budú tiež uvedené v zápisnici. Dostávame sa k programu schôdze tohto týždňa podľa článku 149 rokovacieho poriadku 23. apríla eh, bol predsedov, konferenciou predsedov schválený eh, teda program schôdze. Je nie